schôdze. Poprosím vás, aby ste sa usadili. Máme niekoľko minútový skls, je 10.08, ak vidím správne. Takže by som vás chcel pekne poprosiť, aby ste sa usadili, aby sme mohli začať. Um, začneme na začiatku. Ak e, by som vás mohol poprosiť, aby ste si založili slúchadlá a e, Tlmočníci by vám chceli eh, prečítať stručné oznámenie. Takže poprosím vás, eh, venujte pozornosť stručnému oznámeniu tlmočníkov. Tlmočníci vás informujú, že začína tretí týždeň, kedy prebiehajú odborové aktivity, pokiaľ ide o nové pracovné podmienky. Napriek mnohým ústupkom eh, z našej strany nás administratíva nekontaktovala, aby sa snažila nájsť riešenie. Tieto podmienky boli nastolené jednostranne. Tlmočníci viacerých kabín na tejto schôdzi napriek tomu musia pracovať. Podľa nás je to porušenie práva na štrajk tlmočníkov a diskriminácia niektorých jazykov a poslancov. Ostatné kabiny sa rozhodli po, so Solidarity neprestať pracovať eh, napriek eh, prestávkam, ktoré boli na dnes naplánované. Avšak tlmočenie bude ukončené presne o 12.30 longer than to 12.30. Uh, OK, thank you very much uh, for you. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za toto oznámenie, hovorí pán Buzek. Teraz uh, pristúpime k bloku hlasovaní na začiatku. Uh, ako prvé si dáme skúšobné hlasovanie, takže otváram hlasovanie na test hlasovacích zariadení, takže vás poprosím, aby ste ako obvykle vyskúšali, či zariadenia fungujú. Ja. Yeah. And I close the vote. Mm, končím hlasovanie, testovacie hlasovanie. Everything is, uh, is... Myslím, že všetko funguje správne a tak sa môžeme pustiť k samotnému hlasovaniu. Prvý bod eh, na našom programe um, Európsky program rozvoja európskeho obraného priemyslu, kde spravodajkňou pani Grostet budeme hlasovať o predbežnej dohode, ktorá bola dosiahnutá v neformálnom trialógu. Hlasovať sa bude menovito a týmto otváram hlasovanie. And I close the vote. Končím hlasovanie. Máme o jedného e, poslanca za EPP viac, než by malo byť. Dobre, teraz je to v poriadku, teraz je stav, ako má byť. Takže uzatváram hlasovanie 47 za. Znamená to, že táto dohoda bola schválená. Ja blahoželám našej kolegyni za tento výsledok, eh, k tomuto výsledku. Teraz eh, prejdeme na druhý bod. Spoločný európsky podnik pre vysoko výkonnú výpočtovú techniku, kde je spravodajcom pán Zigmantas Balčitis. Pozmeňovací návrh 65, kto je za? proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 66 za, proti, zdržali sa, schválený. 67 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 89 za, proti, zdržali sa zamietnutý, kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválený, 97 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý, poprosím, aby ste dvíhali ruky, 98 za, proti, zdržali sa zamietnutý, kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválený, 4A kompromis, 4A za, proti, zdržali sa schválení, 12 za, proti, zdržali sa schválení, 107 za, proti, overíme, 107 overujeme elektronicky. To končím hlasovanie. Zase o jedného EPP viac, než má byť. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 108 za. Proti. to sa zdržal? Zamietnutý. 109 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 118, 110 za. Proti. Overíme. Overíme. 110. zase za EPP o jeden hlas viac, než by malo byť. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa schválení 114 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 115 za. Proti. Zdržali sa schválený 116 za proti, zdržali sa schválený, 117 za, proti, zdržali sa schválený. 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 120 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. 121 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. 122 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. 123 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. 124 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 125 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 126 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 127 za, proti, zdržali sa schválený, 128 za, proti, e, kto sa zdržal zamietnutý, 129 za, proti, overíme elektronicky 129. -ku. 129. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý 130 za. Proti zdržali sa schválený kompromis 6 za. Proti zdržali sa schválený kompromis 7 za. Proti zdržali sa zamietnutý e, schválený 135 za. Proti zdržali sa schválený 15 za. Proti zdržali sa schválený 16 za proti, zdržali sa schválení 18 za, proti, zdržali sa schválení 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí 20 za, proti, zdržali sa schválení 22 za, proti, zamietnutí 23 za, proti, schválený 23 za, proti, schválený 26 za, proti, zdržali sa, overíme, 26 overujeme. 26. Schválený 29 za, proti, zdržali sa schválený kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválený 21 za proti, zdržali sa schválený 33 za, proti, zdržali sa schválený kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválený kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválený kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválený 41 za, proti, zdržali sa schválený 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválení, 48 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 51 za, proti, zdržali sa schválení, 3 za, proti, zdržali sa schválení, 53 za, proti, overíme 53. Končím hlasovanie zamietnutý, 4 za, proti, zdržali sa, schválený, 54 za, proti, zdržali sa, schválený, 5 za, proti, zdržali sa, schválený, 6, 16 za, proti, zdržali sa, schválený, 62 za, proti, zdržali sa, schválený, zamietnutý. Konečné hlasovanie o súbore prijatých eh, pozmeňovacích návrhov, menovité hlasovanie otváram teraz. Ehm, uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Gratulujeme pánovi spravodajcovi Balčitisovi. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu na programe. Bod 11 v na tom programe tohto, tejto schôdze viacerých výborov podpora ekologických a energetických úsporných vozidel cestnej dopravy. Spravodajcom je kolega Claude Turmes ktorý je na zasadnutí nášho výboru posledný krát. Pani Kaja Kalas tiež posledný krát. Viete, um, od začiatku nášho volebného obdobia štvoročného sme ako výbor ITRE mm, odoslali 11 našich členov do vlád E, stali sa ministrami, takže náš výbor zjavne je liahňou ministrov. Takže ak chcete byť ministrom vo vašej vláde, tak by ste e, sa mali nejakým spôsobom e, dostať do nášho výboru ITRE. V nasledovnom volebnom období som si úplne istý. Nie je na to žiadne vysvetlenie, nik, ni, žiadny ďalší výbor nemá takúto veľkú produkciu ministrov do vnútroštátnych vlád. Takže treba si to pripomenúť. Ja nehovorím o budúcnosti, nehovorím o budúcnosť, budúcich premiéroch, to je úplne iná vec. Hej. Premiéry tí to je, tam je samozrejme situácia otvorená pre všetkých z nás, ale súhlasíte, že? <laughs> Stať sa ministrom z výboru ITRE je ľahké. Dobre, drahé kolegyne a kolegovia, takže podpora ekologických a energetických úsporných vozidel cestnej dopravy. Ehm, Claude a Kaja, ďakujeme za, za prácu v našom výbore. Želáme veľa úspechov. Nebojte, nebojte, stretnete sa na rade, budete môcť, eh, budete môcť rokovať aj tam. Pozor, veríme, za, veríme, veríme vám a keď budete v rade, tak skúste hlasovať aj za parlament niekedy. Dobre, takže spolu. 132, 18, 19, 29 a ďalšie pozmeňovacie návrhy. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. E, ústny pozmeňovací návrh. Máme ústny pozmeňovací návrh, sú nejaké výhrady. Takže kto je za? Vy máte výhradu. Koľko ľudí? Takže sú tu výhrady, ak je viac ako, ak, ak, ak výhradu podporia viac ako 4, ste 4. Dobre, postavte sa. Kto? to máte vyhrať. Dobre, už vidím, dobre, jasné, takže nemali by sme o tom hlasovať, e, takže pozmeňovací návrh 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 81 za, proti, zdržali sa schválení, 82 a 84 za, proti, nie, je to celkom dobre viditeľné. Overíme to. 82 a 83. Ideme hlasovať o týchto dvoch návrhoch spoločne elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 31 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 83 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 85, 88, 94, 101, 133, 142, tak je za. Proti. Overíme elektronicky celý blok. Ehm, všetky tieto veci, to 6 pozmeňovacích návrhov. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Schválené, pardon. Prejdeme na 36. 36, lebo budeme, schválenie znamená, je to na strane 6. Strana 6, e, drahí priatelia, poďme na stranu 6. Možno to budeme mať rovnaké. Pozmeňovací návrh 36. No dobre, ja, ja počkám. Pozmeňovací návrh 36. Možno je to na strane 5, pardon, možno som sa pomýlil, hovorí pán predseda máme možno ináč vytlačený hlasovací zoznam. Čiže je to pozmeňovací návrh 36, ste pripravení? Mm, chápem, že áno. Takže kto je za? Proti? E, zdržali sa? Zamietnutý 106 e, za. Overíme 36, dobre. Možno ste neboli pripravení hlasovať. Je to zamietnutý návrh aj tak, takže uzatváram hlasovanie. 106, kto je za? za, proti, overíme. 106. 106 overujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Áno. 107 za. Proti. Overíme aj 107. Poprosím vás, dvíhajte ruky, pretože nevidím, naozaj nevidím, kto ako hlasuje. Končím hlasovanie. Je zamietnutý. Kompromis 1 za. Proti. Overíme. Kompromis 1. Končím hlasovanie. Schválený. Teraz prejdeme na 37. 108, 109, 110, 111, všetko spolu. Za, proti, zdržali sa schválené. Teraz ideme na 115, 119, 149 a 154 v jednom bloku. To je za, proti, kto sa zdržal, schválené. A teraz 122, e, je to strana 10 v mojom zozname, hlasovacom zozname 122. Um, dvojka, možno ju vidíte. Za kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 38 bol stiahnutý. 38 spravodajca stiahol, takže ideme na 123, kto je za, proti. No, overíme 123 elektronicky. E, v tomto prípade bude lepšie to overiť. 123, overujeme 123. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 39 a 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Zamietnuté. 124. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. 125 e, a 73. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 40 a 27 sú stiahnuté, spravodajcom 126, kto je za, proti, overíme elektronicky 126, overujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý 127 a 128, 76, kto je za, tieto tri spolu, proti, zdržali sa, schválené. 41, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 129 eh, a 71 spolu, kto je za, proti, overíme elektronicky, 129 a 71 spolu, overujeme tieto dva, hlasujte, končím hlasovanie, a zase za to máme jeden hlas e, naviac. Končím hlasovanie. A zamietnuté. 130 e, e, za, proti. Overíme 130, ale naozaj, aby sme boli, aby sme mali istotu. 130 overujeme. A končím hlasovanie. spálené 131. Za, e, proti, zdržali sa schválený kompromis 5. Za, proti, zamietnutý. A tak je zamietnutý, veľmi jasne. 42, kto je za, proti, kto sa zdržal. Nezdvíhate ruky, naozaj priatelia. Pozmeňovací návrh 42, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 132 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ideme teraz na úvodné ustanovenia pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, overíme. 3. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 49 za. Proti. Overíme elektronicky. 49. Overujeme elektronicky. 49. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 51 za. Proti zdržali sa, schválený 52 za, proti, zdržali sa, schválený 5 za, proti, zdržali sa, schválený 6. Kolegovia, reagujte rýchlejšie. Takže pozmeňovací návrh 5, ešte raz, hej, pozmeňovací návrh 5, pozmeňovací návrh 5, nevidím vaše hlasovanie elektronické, končím hlasovanie, zamietnutý. Šestka. 6 za, proti, Stržali sa zamietnutí 53 za, proti, overíme elektronicky 53. Končím hlasovanie, schválený tentokrát. 7 e, za, proti. Overíme elektronicky sedmičku. Sedmičku overujeme elektronicky. A končím hlasovanie. Zamietnutý 8 za, proti Asi je zamietnutý, ale mali by sme byť v tomto precízni. Končím hlasovanie. Zamietnutý 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutý to istou väčšinou 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí, to istou väčšinou 11 za, proti, overíme elektronicky jedenáctku. Jedenáctka overujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Schválená. Viditeľne 12 za. Proti. Zdržali sa zamietnutá, zamietnutý 54 za. Proti. Zdržali sa schválená 55 za. Proti zdržali sa schválení 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí 56 za, proti, zdržali sa schválení, 61 za, proti, zdržali sa schválení, 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 63 za, proti, no, veríme to elektronicky, 63 63 končím hlasovanie zamietnutý 62 za proti, zdržali sa, overíme elektronicky. 62, aby sme vedeli presný počet hlasov. Končím hlasovanie. Schválený 64 za, proti, zdržali sa zamietnutí 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí 69 za, proti, zdržali sa schválení 70 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválení. Prechádzame na kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválení, 23 za, proti, počkajte, musíme overiť kompromis 4, dobre, overme, kompromis 4, poprosím vás, zdvíhajte ruky, ináč to nevidím dobre, kompromis 4 overujeme elektronicky, končím hlasovanie, Áno, bol schválený, to sa potvrdilo. 23 za, proti, zdržali sa, overíme 23. 23 overujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý 24 za, proti, Overíme aj tento, mali by sme to overiť. overujeme, pozmeňovací návrh 24. Overujeme, končím hlasovanie. Zamietnutý 25 za, proti. Overíme aj toto. 25. Končím hlasovanie. Zametnutý. 28 za. Proti. Overíme 28. 28 overujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Teraz eh, pozmeňovací návrh 78. Tam je rozdelené hlasovanie. Časť 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Tu je ten rozdiel 50-50, takže overíme časť 1. Budem overovať časť 1 pozmeňovacie návrhu 78 elektronicky. Končím hlasovanie. Nie sme až tak rozdelení, <laughs> je to úplne jasné. 50 proti 9. Dobre, čas 2, to je za proti, zdržali sa, overíme aj toto. Končím hlasovanie. Táto časť je zamietnutá. E, pozmeňovací návrh 80, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. A teraz konečné hlasovanie, znova menovité, elektronické otváram teraz. Otváram hlasovanie. Je to menovité hlasovanie, ktoré týmto končím. Končím hlasovanie. Správa je zamietnutá. Takže taký je konečný výsledok. Teraz eh, prechádzame na návrh správy je tu procedurálna záležitosť. Pán Turmes, áno? Takže ja som chcel stiahnuť svoje meno, ale teraz ste zamietli celú túto správu. Ja si myslím, že budúcnosť eh, bus, eh, autobusov v Európe by je, je v elektrických autobusoch, eh, vodíkových autobusoch, obnoviteľných. A toto je jediný spôsob, ako rozbehnúť toto odvetvie, ale zrejme sme sa nenachádzali na, tak povedať, na rovnakej stránke. Možno som Možno som stratil svoju schopnosť v ťažkých situáciách získať vlasy a možno toto je skrytý dôvod, prečo vás opúšťam, takže veľmi pekne ďakujem za zábavu, ktorú ste mi poskytli. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne vám. Pán Turmes, ďakujem, Claude. Teraz prechádzame na návrh správy. Um, teda ide o odmietnutie na regulácie 256 2014. Ide o notifikáciu komisii investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v Európskej únii. Našim, našou spravodajkyňou je kolegyňa Barbara Kapel a, a budeme hlasovať v jednom bloku o dvoch pozmeňovacích návrhoch na začiatku jednotke a dvojke. Budeme hlasovať o jednotke a dvojke, kto je za, proti, kto s... A, tak pardon, menovité hlasovanie je tam napísané, fajn, dobre, otváram hlasovanie, máte pravdu, ospravedlňujem sa, e, vzhľadom k tomu, že ide o e, zamietnutie návrhu komisie, hlasujeme v jednom bloku ako obvykle, o zamietnutie návrhu komisie, menovité hlasovanie. Končím. Takže tento pozmeň, tieto pozmeňovacie návrhy sú zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 4. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Konečné hlasovanie o návrhu správy v pozmenenej podobe znova menovité hlasovanie elektronické, ktoré týmto otváram. a končím. Schva- správa bola schválená. Gratulujeme našej spravodajkyni. Teraz prechádzame na bod 13, návrh správy, pozmeňovací návrh k memorandu o spolupráci medzi Spojenými štátmi, americkými a Európskou úniou. Spravodajcom je Rolanda Spaxas a máme tu elektronické menovité hlasovanie, ktoré týmto otváram. Menovité hlasovanie ešte raz eh, je týmto to elektronické hlasovanie, ktoré týmto končím. A návrh správy bol schválený. Ďakujem kolegyňa a kolegovia. Ďalší bod, takisto správa Rolanda Sapaxasa o predložení platnosti dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a vládou Spojených štátov amerických. Tu je elektronické menovité hlasovanie, ktoré týmto otváram. A končím. Končím hlasovanie. Podobný výsledok. Gratulujeme spravodajcovi. Prechádzame na posledný bod v bloku hlasovaní. Ide o e, dohodu o spolupráci medzi EÚ a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare. E, spravodajcom je Jerzy Buzek, e, takže otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Eh, ďakujem veľmi pekne. Uzavreli sme eh, postup hlasovania. Drahé kolegyne a kolegovia, ďakujem. Eh, prosím, pamätajte na to, že máme pred sebou veľa práce a mali by sme skončiť, mali by sme, pardon, uzavrieť tieto návrhy správ pred 10. júlom. Všetky návrhy správ, a ich veľa, by mali byť uzavreté. Jednou výnimkou je prirodzene rámcový program 19. júla má termín on, ten, program, ale ináč všetky správy sú ohraničené termínom 10. júl, čo je veľmi, veľmi náročný harmonogram. Ehm, dobre. Prejdeme na nasledujúci bod nášho programu o, povedzme, 3 minúty. Poprosím vás, aby ste tu zostali všetci, aspoň to očakávam. Ladies and gentlemen. Dámy a páni, dámy a páni, poprosím, eh, chcem povedať jednu vec. Ehm, vítam pána Dominika Ristoriho, ktorý je našim stálym hosťom v Európskom parlamente, takže prakticky to nie je nič neobvyklé. Ďakujem za to, že ste prišli. Ďalší bod na našom programe po, eh, na, po nástroji Connecting Europe by mala byť správa, teda E, informovanie výboru o rokovaniach. Toto je, alebo bude to ďalší, posledný bod, pardon, pred obedom. Náš e, kolega Miroslav Boche by nám mal poskytnúť informácie Miroslav Poche o rokovaniach o energetickej účinnosti. Avšak, avšak možno o tejto veci nie ste až tak hlboko informovaní. Ja vám môžem len povedať, že energetická účinnosť je takmer uzavretá vec. Nepodarilo sa v pléne počas plenárneho zasadnutia uzavrieť, teda v Štrásburgu, e, sa toto, nepodarilo sa to úplne uzavrieť a museli sme to odložiť, e, ale kolega Miroslav Poche tu je a je E, tak povediac, v režime stálych rokovaní s radou a pre neho by bolo veľmi užitočné, keby vám mohol povedať pár slov o rokovaniach v tejto chvíli. Nie až o, o hodinu, tak ako to bolo pôvodne naplánované, pretože by rád išiel naspäť na radu, kde e, by rokoval potom s radou a komisiou o všetkých detailoch, pretože my by sme radi ukončili rokovania pred 7 pred 7. E, večer dnes. Vzhľadom k tomu, že o 19. večer začneme riešiť e, governance. A preto chceme energetickú účinnosť uzavrieť dnes pred 7, pretože potom sa začína riešiť otázka governance, e, teda správy, vládnutia. Je to naozaj veľmi náročný harmonogram a my takéto isté rokovania máme v oblasti obnoviteľných zdrojov, kde kolegyňa Blanko López e, takže pán kolega, kolega Blanko López, López e, sa bude um, e, zabrať týmto my by sme všetky témy chceli prebrať v tom správnom čase. Takže Miroslav, mohli by ste teda hovoriť o týchto rokovaniach na 3 minúty máte. 3 minúty, 2 minúty. To budú mi stačiť 2 minúty. Kolegyňa a ďakujem veľmi pekne za to, že ste posunuli tento môj bod e, na skorší čas. Ja vás poinformujem, stručne vás poinformujem o rokovaní, o stave rokovaní. Ja, ja vítam e, dohodu, ktorú sme dosiahli o, na technickej úrovni, na odbornej úrovni, takmer vo všetkých odborných aj politických záležitostiach od februára. Ja e, si veľmi cením snahu rokovacieho týmu parlamentu aj komisie, e, vďaka ktorej sa podarilo dosiahnuť konečný kompromis. Zostávajú tri veci, o ktorých treba hovoriť. Európska cieľová úrovňa bicí v článku 7 a ustanovenia článku 3 o e, primárnej alebo konečnej energii. E, po zasadnutí ministrov energetiky 11. júla pardon, júna boli vytvorené stano, alebo vypracované stanoviska obidvoch inštitúcií, ktoré sa zblížili e, minulú stredu na zasadnutí organizovaným predsedníctvom e, na nejakej spoločnej pôde. Na nešťastie e, nedošlo k nejakej zásadnej zmene a v konečnom dôsledku sa nám nepodarilo schváliť kompromis, ktorý by skombinoval tieto tri politické záležitosti tak, aby to bolo akceptovateľné pre obidve inštitúcie. Napriek tomu Napriek tomu prebehne ďalšie kolo rokovaní, hneď vlastne po tomto mojom vystúpení a dúfam, že dosiahneme konečnú dohodu, e, kde bude zakotvená dostatočná miera ambícií, tak čo sa týka celkového cieľa Európskej únie, ako aj článku 7. Pokiaľ ide o ten hlavný cieľ, tak my e, máme pocit, že e, tá cieľová hodnota by mohla byť 32,5-33%, pričom by ten cieľ nebol záväzný. Zároveň um, by tam bola nová revízna doložka, ktorá by umožnila e, navýšiť ten cieľ e, do roku 2023. Teda, pokiaľ ide o článok 7, tam dúfam, že sa nám podarí dospieť k dohode na určitej miere ročných úspor, ktoré, člen, ktorú členské štáty budú vedieť e, zaviesť po roku 2020, pôjde o 0,07 a ja som presvedčený, že sa nám podarí zvýšiť eh, túto mieru ambície a nájsť kompromis eh, medzi 0,8 a 0,9 ročných úspor. V obidvoch prípadoch ide o rozdielne stanovisko rady a parlamentu, ktoré však je eh, navzájom vzdialené veľmi málo, takže dúfam, že dnes budeme schopní uzavrieť tieto rokovania a budeme tiež môcť uzavrieť aj rokovania o téme governance. Ako vidíte, máme tri témy na vyjednávanie na trialogu len na dnes. Riedenie obnoviteľné a efektivita. A chceli by sme tri z nich e, dokončiť dnes v noci alebo ráno, zajtra ráno o 5. alebo možno o 4. ráno, neviem. Sadíme si s tým pokojne až do konca vyjednávaní o tých troch e, témach, o všetkých, dnes, zajtra v noci a 27. júna začneme s konstrukciou trú s elektrinou. Takže E, pripravenosť na risk a ISR bude prenechaná rakúskému predsedníctvu. Nedokážeme s tým začať do konca mesiaca, takže pre rakúske predsedníctvo možno koncom júla, pretože e, žiadam e, rakúske predsedníctvo, aby začali v júli, takže SRA pripravenosť na riziko. Prečo prečo to také dôležité, priatelia? A energia, energetická únia spolu s smericou o plyne je súčasť energetické únie, pretože máme začať vyjednávania možno v novembri o rozpočtových témach a máme 12 legislatívnych návrhov na vyjednávania od začiatku decembra. Začneme sa rakúskym a potom rumúnským predsedníctvom. Takže mali by sme dokončiť všetky témy spojené s energetickou úniou čo najskôr. V opačnom prípade ne, sa nám nepodarí s našou rozpočtovou zodpovednosťou. Takže to je veľmi dôležité. Miroslav, ďakujem pekne, želám všetko najlepšie vám aj kolegovi Bianco López a budeme s kolegom Tormesom, ktorý má na starosti riadenie dnes večer o 7. a všetci budeme veľmi tvrdo pracovať, aby sme to skončili dnes alebo zajtra ráno. Ďakujem Miroslav. Teraz ideme na bod 16. Nástroj Connecting Europe v oblasti e, energetiky ako súčasť e, novoprijatých viacročných legislatívnych rámcov. Generálny riaditeľ Dominik Ristori predniesie túto tému a Súčasť ďalšieho dlhodobého rozpočtu EU 2021-2027. Európska komisia v rámci toho navrhla obnoviť eh, nástroj Connecting Europe eh, pre podporu investícií do sieti európskej infraštruktúry pre dopravu, energetiku, digitálne témy a my sme zodpovední za energetiku a digitálne témy úplne a súčasť a v rámci toho aj v prípade dopravy by sme mali mať isté zodpovednosti v oblasti energetiky. 8,7 miliard sa predvída, to je veľa peňazí, skoro 9 miliard eur, na no podpor investícií, na um, budovanie vnútorného energetického trhu a podporu prednosu energie v súlade s cieľmi čisté energie pre návrhy pre všetkých Európanov. Takže to sú naše balíky, ktoré boli spomenuté pred chvíľou. Generálny rejiteľ bol pozvaný, aby prednesol energetickú časť toho návrhu v tom obnovenom nástroji Connecting Europe a aby uvedol podrobnosti o tom hlavnom zámere toho balíka. Takže, generálny riaditeľ, je to pre nás veľmi dôležitá téma a chceli by sme byť informovaní, čo plánujete a ako vidíte nástroje Connecting Europe na ďalšie obdobie. To je veľmi dôležitá diskusia z nášho hľadiska, pretože by sme chceli dokončiť našu energetickú úniu, aj digitálnu úniu, ale energetická únia to je vaša zodpovednosť. Ako generálne rejiteľa máte slovo. Dominik. Mr. President, Ďakujem pekne, pán predseda, poslanci. My, ako viete, pracujeme pri plnej rýchlosti, aby sme zavedli v Európe najpokročilejší regulačný rámec pre európsku energetickú politiku s podporou Európskeho parlamentu a obzvlášť s podporou vášho výboru. Ale zároveň je dôležité pamätať na to, že regulačný rámec a energetická infraštruktúra by mali ísť ruka v ruke je to skoro nemožné dosiahnuť dôležité výsledky, bez toho, aby sme zvládali zároveň regulačný rámec aj energetickú infraštruktúru. A toto je dôležité, keď zvažujete všetky energetické priority a samozrejme aj energetickú bezpečnosť. A všetci si pamätáte situáciu, ktorú sme mali mm, pred menej ako 10 rokmi 2009, keď bola veľká plynová kríza a bolo to dôležité v súvislosti s diversifikáciou energetickej bezpečnosti, aby sme riešili túto výzvu kvôli zraniteľnosti mnohých štátov, osobitne v v strednej a juhozápadnej Európe. Ale aj v severnej Európe, aj vo východnej Európe. A toto tiež platí, keď e, posudzujete všetky aspekty konkurencieschopnosti. A to dobre integrovaná sieť prináša viac konkurencie, ale aj konkurenčnejšie ceny. Ale to stále viac platí, keď e, zvažujete aj udržateľnosť a osobitne v súvislosti s výzvou, ktorú predstavuje integrácia čo najväčšieho objemu obnoviteľnej energie. Toto predstavuje výzvy na trhu, ale aj vo veci bezpečnosti, hlavne v európskej sieti. A dovolte mi povedať, že ak Portugalsko vyrobilo v marci viac ako 10 percent obnoviteľných zdrojov. Bez e, spoločného riadenia siete v Španielsku by toto spôsobilo veľa ťažkostí pre zachovanie stability siete. A v súde s tým, keď zohľadňujem všetky tieto kľúčové aspekty, komisia navrhla nový nástroj Connecting Europe na prepájanie Európy s novou obalkou 8,65 miliard, ktorý sa navrhuje na energiu. Toto predstavuje skoro zdvojnásobenie sily terajšieho CEF, ale e, môžem vám, vás ubezpečiť, že toto je veľmi potrebné zlepšenie Samozrejme je teraz na čase, aby sme aktualizovali a opäť prehodnotili priority. A tiež chcem eh, zopakovať eh, dôležitosť plynu aj pre zabezpečenie diverzifikácie aj dodavateľov, aj trás. Teraz konsolidácia mm, chybajúcich prepojení v plynárenskej infraštruktúre teraz prebieha so silným dôrazom na inováciu. Ale priorita sa teraz bude zameriavať na elektrické projekty a tiež tu bude nové okno, aby sa pokryli projekty obnoviteľnej energie v ktoré sú cez hranice dôležité. A teraz e, musíme naše úsilie zamrať, e, hlavne v budúcnosti, čo týka vynakladania e, nákladov na budovanie chybajúcich prepojení elektrických sietí. stále máme menej ako 10 e, prepojenia v Európe. Tiež treba pamätať na to, tiež e, e, teraz chceme urobiť väčší ekonomický priestor keď bude mať 30% e, prepojenia. V budúcich rokoch to bude viac ako 50%. Dôsledok toho je zvýšená potreba vývozu a dovozu elektrickej energie, pretože ako viete, tieto zmeny závisia od kapacity výroby v istých štátoch, ktorí majú viac vodnej alebo viac veternej energie, alebo viac na pobreží, viac na Naša analýza je veľmi jasná. zotrváme eh, v kontexte terajšieho podielu eh, výmeny energie, elektrické energie v cezhraničnom obchode. V tejto súvislosti to bude kľúčové aby sme podnikali kroky, aby sme ukončili niektoré nepriateľné situácie. Toto platí vtedy, keď berete do úvahy, že stále sme tri členské štáty, ktoré závisíme od Eurazijskej siete. Máme 2018, ale tieto štáty vstúpili v 2004 do EÚ a my aj vodne noci e, pracujeme s týmito štátmi aj s Polskom, aby sme našli správne alternatívy, aby sme zabezpečili desynchronizáciu baltských štátov voči baltskej sieti a synchronizáciu ku kontinentálnej sieti. Toto bude zásadná priorita. Ale vy všetci poznáte aj situáciu, ktorú máme s energetickým ostrovom, ktorý predstavuje Iberijský poloostrov. Hm. Podľa realizácie nového projektu Biscay tento umožní dosiahnuť eh, úroveň a robíme podstatné kroky, aby sme organizovali rýchlo nový summit medzi prezidentom Francúzska a premiérom eh, v Španielsku a premiérom v Portugalsku a predsedom Európskej komisie. Ale toto sú zásadné veci a som presvedčený, že naďalej budeme trvať na zvýšení objemu vzájomného prepojenia nie len o 10% do ale do 2020. skoro všetky členské štáty dosiahnu túto roveň, možno jedného či dvoch. No ešte chceme ďalší narast smerom k 15% prepojenia a to bude predstavovať podstatný nový krok. No ako som povedal, tiež navrhneme, aby sme reagovali na našu diskusiu a požiadavku parlamentu vrátane vášho uznesenia z 13. marca 2017 navrhujeme rozšíriť nový CEF, aby sme budovali cezhraničný rozvoj sieti. Ako viete, z smernica o obnoviteľných zdrojoch e, cieľime s podporou spravodajcu k tomu, aby sme vytvorili e, väčší trh e, presujúci národné hranice, pretože náklady klesajú a nárast e, nákladov pre obnoviteľné zdroje je pozoruhodný, hlavne počas posledných dvoch rokov. Keď sme spustili pred 2,5 rokmi iniciatívu pre Severné more, tak tie veľké veterné elektrárne na pobreží produkovali 150 MW. Dva roky a pár mesiacov potom pobrežné elektrárne majú náklady menej ako 60, per, 60 eur za megawatt. Niekedy mm, myslíte len v dlhodobom výhľade pri diskusii o energetike, a teraz sme v situácii, kedy inovácie a nové čisté energie na priemyselnom základe, hlavne vo veľkých turbinách, ilustrujú kapacitu pre rozvoj konkurenčného prístupu pre obnoviteľnú energiu. Toto platí aj pre slnečnú energiu, ale aj pre veternú energiu, vrátane na pobreží v mori a je zásadné, aby Európa si zachovala eh, svoju technologickú vedúcu pozíciu v týchto zriadeniach. A budeme vyvíjať všetky metodiky pre naplnenie toho v nasledujúcich mesiacoch, ale vidíme <clears throat> reálnu kapacitu zvýšiť využiť e, túto novú príležitosť a toto bude založené na narastajúcej rovni regionálnej spolupráce. Všetci viete, že mechanizmus e, regionálnej kapacity je veľmi dôležitý a prebieha to všade v Európe. Odkazujem na situáciu, ktorú sme mali medzi Portugalskom a Španielskom, ale môžeme odvolávať e, sa na tlak e, týmto smerom v strednej aj východnej Európe na mnohé z týchto štátov už dosiahli ciele na využívanie obnoviteľných zdrojov v roku 2020. Tiež to e, rozvíjame aj v Polsku, aj v Baltickom more máme dôležitú diskusiu a vy ste boli pritomní na podujatí v Katoviciach minulý mesiac. To isté robíme v stranom kony aj v juhovýchodnej Európe. Toto je výzva a myslím, že s novým návrhom budete dobre vybavení. Komisia samozrejme bude sledovať e, ďalší vývoj veci MFF a ostaneme v blízkom kontakte, aby sme trvali na nových prioritách, ktoré boli práve prezentované. Ďakujem, pán predseda. Thank you for your presentation. Ďakujem, generálny rejiteľ, ďakujem za vašu prezentáciu. Teraz, eh, ak dovolíte, počnúť s našim spravodajcom pre Connecting Europe Facility, pani Virkunen. Dáme jej slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, generálny rejiteľ, za vašu prezentáciu. Toto je samozrejme veľmi dôležitý program pre Európu aj pre výbor pre priemysel, pretože jedným z našich cieľov je posilniť raz aj konkurencieschopnosť v Európe a viete, že nástroj na prepojenie Európy bol predmetom strednodobého prehodnotenia programu, bolo to úspešné v tejto oblasti a teraz sa zameriavame na energetickú úniu a digitalizáciu v tomto výbore. No, v skutočnosti v parlamente pracujeme aj s výborom pre dopravu a to bude spoločná správa medzi výborom pre dopravu a priemysel. Takže bude to veľmi zaujímavá práca pred nami. A pretože jedna z priorít pre parlament aj pre výbor pre priemysel bolo vytvoriť energetickú uniu a máme veľmi účinný a udržateľný a bezpečný trh s energetikou v Európe a to bude tiež dôležitý nástroj v tomto prípade. A tým prioritám, čo teraz prezentoval generálny riaditeľ. Tieto sú v súlade s diskusiami, ktoré prebehli vo výbore pre priemysel a máme sa na to zameriavať a nemali by sme mať žiadne chybajúce články v Európe, keď chceme mať spoločný trh aj v energetike a teraz musíme sa viac zamerať na cezhraničné synergické efekty, pretože jedna z myšlenok e, nástroja na prepájanie Európy bolo, že keď všetko prepájame a kombinujeme, teda dopravu, energetiku aj digitalizáciu, tak by sme mohli mať tiež synergické efekty v oblastiach ako inteligentné siete a alternatív, infraštruktúra pre alternatívny palivo, alebo napríklad 5G a dopravné siete a tiež prepojené spolupracujúce automatizované možnosti mobility a potom aj kyberbezpečnosť. Máme pár sektorov, ktoré nie sú len o energetike, ale sú aj o digitalizácii a mobility a musíme tiež to skúmať tak, aby sme mali cez sektorové synergické efekty. Myslím, že výbor pre priemysel môže podporovať všeobecnú úroveň priorít ako komisia uvedla k tomuto balíku. Máme pred sebou intenzívne týždne, pretože máme pripraviť návrh správy s spoluspravodajcami z výboru pre dopravu o 3-4 týždne. A to je tiež jedna z priorít pre tento výbor, aby sme pracovali veľmi efektívne, aby sme naplnili, aby vyjednávania mohli začať v jeseni. Takže som ochotná vypočuť si všetky myšlenky kolegov z výboru a teším sa na všetky zaujímavé diskusie, ktoré máme pred sebou, pretože vieme, že účastníci majú tiež veľké očakávania k tomu, pretože sú tu chybajúce články a tešia sa na investície aj k energetickej bezpečnosti a pre efektívnosť trhu s energiou je kľúčové, aby sme mali dobre fungujúce siete v celej Európe. Like uh, Ďakujem, teraz chcem vyzvať tieňových spravdajcov, aby sa ujali slova pani Kopovaty z SAD. Thank you, uh, thank you for... Ďakujem. To je veľmi zaujímavé a myslím, že to je návrh e, zemraný do budúcnosti. Je to pozbudivé a ďakujem za to, ako spravodajca povedal, chyba nám tam mm, digitálne a energické a budeme to posudzovať aj z hľadiska dopravy. V budúcnosti budeme skúmať túto tému. Vieme, že ochrana klímy bude aktuálna budúci rok, keď pripravujeme kroky po Paríži a mnohé globálne schôze prebiehajú a Európa sa nevzdá. Musíme to plniť a takto musíme zlepšiť to zrýchlenie, musíme zrýchliť našu prácu proti klimatickým zmenám a toto zohľadniť. Chcem prebrať podrobnosti o tom, ako pozerať e, na toto číslo 60% e, vo výdavkoch na ochranu klímy a z hľadiska parlamentu sa pozrieme na to, ako to zadefinovať a teraz tiež vidíme, ako toto financovanie je venované cezhraničným obnoviteľným zdrojom. Je dôležité, aby to bolo lokálne, ale keď sa pozrieme na možnosť e, prednosových sietí. Elektrická energia ako priorita je dôležitá, keď sa pozrieme na e, vozidla a koľko to môžeme zlepšiť. Teda v niektorých štátoch elektrifikácia dopravy by znižila emisie o 30%, niekde inde o 70%. Závisí to od toho, ako nahradíte elektrínu v iných formách energetických potrieb. Takže teraz e, nemôžeme zabúdať aj na kúrenie a iné možnosti, pretože ak budeme pokračovať s kúrením s fosilnými systémami, ktoré znečistujú a neprejdeme na iné formy, tak to bude príliš pomalé, aby to celá Európa naplnila. Teraz e, je to dôležité v prvom balíku pre čistú energiu Dúfam, že parlament to naplní a dúfam, že rada bude pokračovať týmto smerom a hlavne k e, regionálnemu trhu s energetikou. Vieme, že to funguje v severských štátoch aj v baltských štátoch to pomohlo. Estonsko hovorí, že cena sa znižila a bezpečnosť narastla a ak to bude môcť takto plniť, bude to dobrý príklad, takže teším sa na plodnú spoluprácu. Zremie, zremie. Ďakujem teraz e, v mene EKR na spravodajce je pán Česák. Kolega, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pán predseda. Ďakujem aj pánovi rejiteľovi za analýzu e, v jeho vystúpení. Na začiatok by som chcel e, zavlažovať komisii k návrhu zachovať rozpočet ako v predchádzajúcom volebnom období a je nám jasné, že viacročné finančné rámci sú e, stredbodom e, pozorovania a mm, tento e, fond Connecting Europe je jeden z najdôležitejších nástrojov a musí ho Európska komisia zachovať, pretože je to kľúčový program pre dosahovania nutnej infraštruktúry v energetickom sektore. E, musím spomenúť e, veľký projekt, ktorý na e, prospech z nástroja spájania Európy a je to Baltský plynovod, kde stále intenzívne hovoríme o témach Nord Stream 2 a o závislosti od ruského plynu a podpora z rozpočtu, podpora z rozpočtu únie je v tomto projekte dôležitá. E, chcem na túto tému uvieť pár otázok. Bruseli sa hovorí o téme elektromobility a tieto diskusie sa vždy končia tými istými otázkami. E, či najprv musíme sa zabrať e, rozvojom infraštruktúry Eh, prispôsobenej na eh, obsluhu eh, týchto vozidel a možnosti produkcie elektrických vozidel je nutné rozvíjať sieť nabíjacích miest. Musíme uľahčiť ich uvádzanie na trh čo najrychlejšie, aby a potrebujeme, teda v zmysle posledného hodnotenia Európskej únie e, členské štáty urobili príliš málo v tomto smere a to spomenul aj rejiteľ vo svojom vystúpení. Jedna z hlavných e, prekažok je, sú náklady a ceny takýchto nabíjacích staníc. Do akej miery môže program SAFE stimulovať súkromné verejné investície v sieti nabíjacích staníc? Moja druhá otázka sa týka otázky synergie. Mohli by ste objasniť, e, čo bolo urobené, aby sa napríklad spolupráca medzi sektormi v rámci e, viacročných finančných rámcov. E, osobitne mám záujem, aby e, sme získali vedomosti k téme rozvoja inteligentných sietí, ktoré sú kľúčové pre zaistenie bezpečnosti dodávok energie v lokálnej sieti, ktoré budú súvisieť s rozvojom elektromobility. A tiež by sme mohli hovoriť o možnostiach digitálnych Ehm, na viacich stanicách, ako komisia podporuje ehm, spoluprácu medzi Connecting Europe nástrojom a inými fondami ako Investiero či Horizont Európa. Ďalšia otázka sa týka spolupráce sieti medzi balskými štátmi a Polskom. Ako nástroj Connecting Europe možno využiť na zväčšenie interoperability v cezhraničnom prepojení sieti? A posledná otázka, rovnako dôležitá, je, že či chcete sa osobitne obmedzovať eh, na podporu e, plynovodov, aby e, ste sa e, vyhli nárastu závislosti a v súvislosti s budovaním podporov obnoviteľných energií. Ďakujem bardzo, kolego. Ďakujem kolega za tieto pripomienky a otázky. Ďalší rečník, kolega Petersen, mene Alde. Thank you, chair. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem Dominik aj tebe za vystúpenie. My vítame to, že sa teraz e, zameriavame na dosiahnutie cieľov, ku ktorým sme sa zaviazali v rámci Paríža a e, zvýšenie z 5,3 na 8,7 miliardy eur to podporujeme. Takisto podporujeme e, túto expanziu, pretože toto je veľmi dôležitý rámec na priťahnutie súkromných a verejných investícií E, uvedomujem si aj to, že 60 nového rozpočtu SEF e, je zameraných na znižovanie emisí CO2, aj keď e, my, my chceme samozrejme argumentovať, že my potrebujeme vyvinúť väčšiu snahu v tejto oblasti a takisto zlepšiť infraštruktúru na cezhraničný prenos energie a znižovať prekážky v budovaní alebo teda v zavádzaní obnoviteľných zdrojov energií do energetického mixu, vzhľadom k tomu, že chceme mať E, taký podiel obnoviteľných e, zdrojov energie, ako sme si stanovili. Aj keď e, musím, prísť, aj, musím prejsť aj ku kritickým pripomienkam, ak chceme dosiahnuť do roku 2050 nulovú bilanciu uhlíka v ekonomike, musíme prioritizovať elektrickú infraštruktúru v doprave a v, vo vlastnej správe z júla 2017 z príslušného generálneho riaditeľstva sa uvádza, že 65 eh, investícií do eh, sektora prenosu elektriny teda, že je potrebné zvýšiť investície do prenosovej sústavy o 65%, ak chceme toto dosiahnuť. Články 7, 9 a 13 nového nariadenia o SEF sa hovorí o základných kritériách a ak tomu ja správne rozumiem, tak eh, toto znamená, že do, decem, do 19. decembra komisia príjme delegovaný akt, ktorý bude špecifikovať nový súbor kritérií Takže môj návrh je, aby komisia reformovala existujúce kritéria, ktoré sú špecifikované v článkoch 14 a prílohe 2 súčasného nariadenia SEF, pričom tieto kritéria umožňujú e, príliš veľa investícií do fosílnych palív v, v súčasnosti. Čiže tieto vaše nové pravidla musia reflektovať potrebu znižovania emisí CO2 a e, tiež záväzky z Paríža takisto musia zohľadňovať znížené, znižujúce sa náklady na obnoviteľné zdroje energií, ku ktorým vlastne dochádza, alebo k čomu dochádza od roku 2013 a takisto treba podporovať rozvíjanie energetickej únie a jej princípov v SEF. A ja sa veľmi teším na to, čo pán Restori poviete k tomuto z hľadiska reformy kritérií SEF, aby sme dosiahli všetky tieto záväzky a ciele, ktoré, um, ku ktorým sme sa zaviazali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďalším rečníkom bude za zelených Martin Lesy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za všetko, e, za váš príspevok a takisto aj vysvetlenie. Myslím si, že ten návrh e, je veľmi pozitívny, tak ako pretože e, cezhraničné obnoviteľné zdroje alebo teda synergie, ktoré sú zabezpečené medzi jednotlivými sektormi. To, za toto chcem poďakovať za kombináciu jednotlivých fondov, ktoré budú na to využité, takže všetky tie štruktúralné fondy alebo Horizon 2020. My možno by sme chceli pridať trošku taký kritický kritický hlas k tomuto návrhu. Poprvé z toho dôvodu, že ja si myslím, že je tu určité stanovenie len zo strany Európskej komisie a toto kritizujeme v tejto chvíli, pokiaľ ide o taký všeobecný záujem, pretože my sme dosť znepokojení, pokiaľ ide o tie infraštruktúry CO2, ktoré by sme mohli, nazvať, neviem ako to budeme nazývať, CO2 dukty alebo vody, ako sú ropovody a plynovody Čiže eh, to vzájomné prepojenie, ktoré je tu navrhnuté ako eh, príklad treba za Baskicku, tam sú naozaj veľké pochybnosti, pokiaľ ide o ekonomické náklady a takisto, že či to bude mať prínos pre Španielsko a takisto, ako sa bude na tom zúčastňovať, ak bude aj eh, jednotlivé inštitúcie na obidvoch stranách a tiež, ako bude zabezpečená transparentnosť. Takže niektorí sú proti takémuto prepojeniu. Prepojenie áno, ale nie hociakým spôsobom. Tri otázky by som chcel vám položiť, pokiaľ ide o návrh, ktorý ste tu predložili. Prvá sa týka Mm, nariadenie o ten eh, sieťach 2013, eh, 2013 eh, a do 2018 za tých 5 rokov sme mali Parísky dohovor. Prečo to nebolo revidované? Prečo nebolo revidované toto nariadenie a prečo nebolo zosúladené s Parískym dohovorom, čo absolútne zmenilo niektoré naše cieľa? Takže chcel by som vedieť, ako sa zamýšľate nad tým revidovať toto nariadenie spoločne s parískym dohovorom. Po druhé, Európsky parlament pri poslednom revidovaní legislatívy hovoril, že väčšina týchto projektov by sa mala venovať elektrifikácii sieti vieme veľmi dobre, že ústne sme už viackrát sa k tomu vyjadrovali, že je tu 35% alebo 90% by malo byť v takom a v takom projekte zabezpečené, avšak zatiaľ nemáme nič písomne, pokiaľ ide zo strany komisie. To sa nám zabiť dosť vážnym nedostatkom. Je potrebné jasne si stanoviť, čo chceme a akú účasť chceme dosiahnuť. Takže eh, myslím si, že toto by sme sa mali k tomu, tejto téme konkrétne vrátiť A potom tu máme mainstreaming, čiže opätovne tu my uh, si myslíme, že minimálne 70% by tam malo byť a to je nedostatočné eh, pretože keď máme 24%, eh, pokiaľ ide o Parísky dohovor, a eh, kde sú jasne stanovené tieto cieľa, pokiaľ ide takisto aj v budúcnosti správy, kde sa jasne hovorí, že nepôjdeme reálne do 1,5%, pardon, 1,5 stupňa No aká bude teda tá ambícia, ktorú by sme chceli dosiahnuť v rámci climate mainstreaming? Takže toto by som si chcela vyjasniť, eh, aby sme vedeli, ako 2024 lídry na celom svete budú eh, čo sa snaží dosiahnuť v tomto boji proti klimatickým zmenám na celom svete. Ďakujem pekne. A teraz ďalší tieňový spravodajca, ktorý dostanú slovo ostatní kolegovia. Najprv to bude pani Beršak. Ďakujem pekne. Ďakujem pán predseda, ďakujem pánovi Ristorimu za vynikajúcu správu. Ja si myslím, že dať 9 miliard pre na CEF, to je veľmi dobrá správa. A tiež sa snažím sústrediť na energetiku, hlavne na elektrínu. Hovoríte, že 10 <clears throat> v 10 krajinách tieto interkonektory tam ich je menej ako 10 Musíme mm, si stanoviť, že či stačí 15%, tak to neviem. Možno, že takisto je to trošku málo, pretože keď sa pozrete na európsky trh s elektrinou, tak potrebujeme obrovský likvidný trh najprv mať. Tiež sa musíme zamerať na trh takým spôsobom, aby fungoval cezhranične. A preto tie interkonektory je v podstate len taká polovica tej veci, tých problémov, ktoré treba vyriešiť. Musíme sa pozrieť aj na to, eh, k čomu sa tie interkonektory pripojujú, na čo sa pripojujú, pretože či sú členské štáty ochotné príjmať elektrínu z iných štátov a potom ju distribuovať. Myslím, že toto je otázka, kde odpoveď znie jasne. Decentralizované siete, áno, interkonektory, výborne ale tiež ide o to, aby tá sieť, na ktorú sa nápoja, aby bola schopná s tým pracovať. A toto je otázka ochoty členských štátov a to mi zatiaľ chýba pri niektorých krajinách. Chýba mi taká ochota ďalej rozvíjať túto otázku. toto je potrebné, aby komisia niečo s tým urobila, pretože inak eh, bude, nebude mať síce čo robiť, bude mať obrovské kapacity na hraniciach, ale nebude môcť nič urobiť. Pani Grostetová, ďakujem pekne. Ja by som chcela najprv poblahoželať Dominikovi Ristoriemu za vynikajúcu prácu ktorá je veľmi užitočná pre nás. Chcem vám povedať niečo o interkonektoroch, prepojeniach medzi členskými štátmi, ktoré umožňujú práve túto cirkuláciu alebo obeh energii, Aby tieto prepojenia mohli byť trvalé, tak je potrebné zabezpečiť, či budú rentabilné z tak z krátkodobého, ako aj dlhodobého hľadiska, čiže v podstate analýza <clears throat> náklady a uh, úžitok by mala byť uh, najprv vykonaná. Možno, že sa mýlim, ale mne sa zdá, že to nie je dostatočne zohľadnené toto hľadisko. Môžete nám povedať, ako je táto analýza spracovaná, náklady užitok na eh, v rámci týchto projektoch EÚ a nemyslíte si, že chceme posilniť túto eh, analýzu predtým, než projekt bude zapracovaný mm, na zoznam projektov všeobecného záujmu, aby sme, ktorý budeme financovať eh, budúce projekty, aby boli, ktoré by mali byť rentabilné. Ďakujem pekne. Pani Grosten hovorí, pán predseda, teraz eh, kolega Blanko López. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, ja sa domnievam, že tento program eh, Connected Europe je veľký program, ktorý je spojený s energetikou, s energiou. Je o to viac dôležitejší, ak chceme vytvoriť energetickú úniu. Energetickú úniu, ktorá by mala posilniť nezávislosť a takisto znížiť našu závislosť na energii energetických zdrojoch. Toto je ten hlavný cieľ tohto projektu, ktorý sa snažíme dosiahnuť eh, všetci v Európskej únie. Toto je vlastne cieľ, keď, eh, ktorý sme sa snažili dosiahnuť, keď sme na tom pracovali. Chcem poďakovať eh, komisii za celú prácu a takisto dúfam, že budeme môcť dospieť k riešeniam, aby sme mali smernicu o obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude ambiciozná, ktorá bude môcť podporiť čisté zdroje energie ako určitý motor nezávislosti v oblasti energetiky pre Európsku úniu. A preto aj na poslednú chvíľu sme zapracovali jednu pozmeňujúci návrh, ktorý by mal zabezpečiť potrebné prepojenia a ktoré by práve podporovali tento európsky rámec pre čisté zdroje energie. Preto vítam e, túto, tento projekt, tieto aktivity, pretože chceme posilniť tento cieľ, ktorý máme všetci Európania pred sebou, aby sme boli nezávislejší, aby sme mohli podporovať energetické zdroje budúcnosti, čisté zdroje energie. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz kolega Eduard Mateo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi Ristorimu za eh, tento príspevok. Ja sa teším, že, vás môžem, že som si vás vypočul, že prioritou je práve elektrifikácia ako aj prepojenia. Toto je skôr pozitívna vec, ale ako veľmi dobre viete, Opätovne tu máme signál, poplach, poplašný signál. Marcel Lezy vám ho spomínal a chcem opätovne to zopakovať, že projekt vzájomného prepojenia by mal byť prepojený s projektami prepojenia plynového prepojenia. Nielen kvôli tomu, že Francúzi hovoria, že ropovody alebo prepojenie medzi Francúzskom a Španielskom už tu je a že sú predimenzované tieto prepojenia riešenia. Avšak na jednej strane musíme si uvedomiť, že peniaze to je veľmi eh, raritná surovina tak pre občanov, ako aj pre inštitúcie, pretože európsky občania nám môžu povedať, že sme zle využili tieto peniaze, lebo máme iné projekty, iné priority. A nie len kvôli tomu, aby sme ochraňovali klímu, lebo tam je to naozaj naliehavé, ale máme aj členské štáty, ktoré naozaj zaostávajú, pokiaľ ide o produkciu obnoviteľných zdrojov energie. Ja samozrejme viem, že nemáme v tom kompetencie, ale možno by sme sa mali snažiť čo, čo najviac uh, zamerať na regióny, ktoré sú ambicioznejšie kde máme práve zdroje obnoviteľných zdrojov energie, ktoré ešte zostávajú e, ktoré ešte potrebujú dostatočné financie, aby sa mohli ďalej e, vyvíjať kolik kolega Klotil. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať za tento návrh kolegom z Európskej komisie hovorí Claude Turme. Myslím si, že vlády by sa mali nad týmto zamyslieť, pretože oni budú znižovať to, čo ste navrhli, na polovicu. Aby sme si sa tomu vyhli, musíme urobiť dve veci. Poprvé, a chcem za to poďakovať eh, pani spravodajkyni, pani Virkunen, za to, že to spomenula, že je potrebné taký priemyselný rozmer tomu poskytnúť. Európa uh, bude E, s týmito startupami je za chvíľočku e, preplnená, pokiaľ ide o zmeny energie. My by sme mali viac menej trošku vytvoriť aj taký trh budúcnosti pre všetkých našich aktérov, pre všetky naše e, subjekty, takže je potrebné na toto dať do popredia. Máme tu rôzne prostriedky, ako by sme zabránili, že vlády pôjdu proti tomuto návrhu. Musíme preto byť konkrétny. Španielsko a Portugalsko budú sami e, práve zelenej energie do e, strednej Európy. Takže na to je potrebné e, infraštruktúry. Pobaltské krajiny z politického hľadiska potrebujú byť synchronizované s Európou a nie s Ruskom. A posledný projekt, tu vítam pokrok, veľký pokrok polskej vlády pán Kurtika, že tu bude pre e, napojenie medzi e, e, Litvou a Polskom, a takisto veterné elektrárne, Fínsko a Estónsko. Tam je veľký projekt práve veterných elektrární, potom cez kábel budú napojené tieto dve krajiny, čiže v podstate polské krajiny získajú takto energiu, ktorá bude lacná Takisto aj Rumunsko, ktoré je možným vývozcom eh, veterných elektrární. Eh, mm, pozrime si, tak ako v Pobalskom, Balskom mori, takisto aj v Čiernom mori. Máte tu veľké zdroje v eh, Čiernom mori. Ako náhle budeme mať Eh, zabezpečený ten rozvod s Veľkou Britániou, tak tu budeme mať projekt Dog Bank, ktorý je projektom, neviem, či eh, ste to pochopili, že uprostred Čierneho mora medzi piatimi krajinami je, eh, je oblasť, kde more má len 30 metrov hĺbky. Čiže tam môžeme 8 gigawatov eh, veterných elektrární postaviť a budeme mať taký zelený hydrogen. Čiže to bude niečo, čo sú konkrétne projekty, čo môže zaujímať jednotlivé vlády a môžeme vytvoriť potom väčšinu, pokiaľ ide o použitie tohto rozpočtu. Ďakujem pekne. Pani Del Castillo, nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne eh, Dominikovi Ristorimu za to, že je tu s nami. A ja by som chcela sa vrátiť len k tomu, že chcem zdôrazniť, eh, tak ako to urobili aj ostatní predrečníci, že tu máme rôzne pozmenujúce návrhy, pokiaľ ide o tie eh, prepojenia v v oblasti energií. Françoise povedala, že je potrebné zvážiť nákladovo-dopadovú e, otázku tejto tohto projektu. E, a takisto aj lehotu, či to bude okamžité, e, práve tento úžitok, ktorý z toho bude kapať. A aký to bude mať takisto aj dopad, pretože nie je možné túto dimenziu, tento rozmer zvážiť hneď. Myslím si, že toto je takisto veľmi dôležité prepojiť tieto vzájomné prepojenia aj s splnením cieľov Čím viac ambícií máme v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, čím viac ambícií máme v oblasti emisí, viac e, je potrebné v niektorých regiónoch to zabezpečiť, napríklad na Iberskom poloostrove, kde máme jasný deficit prepojení, pretože ak to tak nebude, Claude Turmes to povedal, budeme čistými vývozcami a <laughs> nebudeme nakoniec vývozcami ničoho byť. E, potrebujeme teda produkciu obnoviteľných zdrojov energie a potom, akých, keď nebude po nich dopyt, čiže potreba to zvážiť aj z dlhodobého hľadiska, aký to bude mať dopad, všetky tieto rozhodnutia vo všeobecnom záujem. Myslím, že toto je zásadné spraviť. Uh, urobiť z toho naozaj projekt, zohľadniť jeho rozmery zo všetkých hľadisk, aby sme vedeli napríklad, aké budú náklady na tento projekt, aký bude mať úžitok alebo dopad z toho. Ďakujem pekne. A teraz, kol, pán kolega, e, môžete sa vyjadriť a takisto môžete zodpovedať na otázky, ktoré vám boli položené. Ďakujem vám za všetky vaše pripomienky a podporu a otázky spravodajcovi by som chcel povedať áno, určite. E, určite budeme budovať rôzne mosty medzi, medzi rôznymi komponentmi SEF, medzi energetikou, dopravou, digitálnou e, e, ekonomikou, modernizácie, modernizačným procesom. A, a cieľom je facilitovať e, napríklad alternatívne nabíjacie stanice pozdĺž diálnic. O tomto projekte vieme medzi Francúzskom a Španielskom a Portugalskom. A toto je veľmi dôležité. My tiež e, rozvineme možnosť e, hľadania synergií medzi sektormi, čo je veľmi dôležité. Digitalizácia sa stane nevyhnutnou v určitých sférach. Mm, tiež budeme pristúpať k určitej redukcii v niektorých e, oblastiach, a to nie len s cieľom zvýšenia účinnosti fungovania siete, ale aj zabezpečenia bezpečnosti. Ehm, dodávok. Platí to napríklad aj z hľadiska kybernetickej bezpečnosti, lebo ako viete, energetika a kritická energetická infraštruktúra sa stávajú nevyhnutnou z hľadiska kybernetickej bezpečnosti. Ehm, takže my zabezpečíme toto prepojenie medzi energetikou, dopravou, digitálnou sférou, ale aj štruktúrnymi fondmi, ako aj horizontom. Ehm, pokiaľ ide o druhú záležitosť, pani, pani Kompola na 3, áno, elektrina sa stane prioritou v kontexte nového SEF. A ja poviem, že mnohí z vás um, to spomínali. Ja mám pocit, že teda môj názor je, že by sme mali uh, minimálne uh, dosiahnuť 85-90 pri projektoch týkajúcich sa elektriny v uh, novom viacročnom finančnom rámci z hľadiska financií, lebo máme pokrok v plyne a to, môžeme povedať, že toto je eh, nevyhnutná vec. My sme to videli už v roku 2009. Eh, Sofia a Bratislava, tam eh, bola tragická situácia s plynom, pretože tieto dve krajiny záviseli na 100% od ruského plynu a po kríze Rúša, Rusko a Ukrajina prerušili dodávku plynu. Tá situácia bola katastrofická a to nie len z ekonomického hľadiska, ale aj pre mesta, e, dajme tomu nemocnice, školy, trpeli a my máme určitú povinnosť e, konať a tu ďakujeme parlamentu a vám, pán predseda, za rýchle e, rokovania a toto je fundamentálny komponent všetkých týchto aspektov týkajúcich sa bezpečnosti. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Slezák, tak e, áno, my budeme platiť a platíme, a teda budeme venovať pozornosť novej významnej infraštruktúre v oblasti plynu, najmä pobaltský plynovod z Norska cez Dánsko do Polska. To je veľmi dôležité, ako viete. V kontexte diverzifikácie pre vašu krajinu to je samozrejme absolútne nevyhnutné. Veci napredujú dobre a toto bude predstavovať nový úspech v kontexte diverzifikácie. Tiež súhlasím, že s tým, čo hovoríte o elektromobilite, mnohé členské štáty sú príliš eh, redukčné v eh, alebo teda eh, pristupujú k budovaniu siete čerpacích, nabíjacích staníc veľmi laxne a osobitne v mestských oblastiach, kde je vysoká miera znečistenia a E, takisto e, otázka zaústovania premávky e, je veľmi dôležitá. My máme smernicu o budovaní schopnosti a takisto máme smernicu obnoviteľných zdrojov. Tiež budeme venovať veľkú pozornosť interoperabilite a interakcii medzi nástrojmi. Um, Morten. Áno, my musíme zvýšiť príspevok SEFu a viete, že všetky hlavné e, príspevky k, otáz- k čistej energii, teda obnoviteľné zdroje, účinnosť, prepojenia, toto všetko prispieva. A vy hovoríte o dlhodobej dekarbonizácii, hovoríte o nových kritériách, ale áno, mali by sme zabezpečiť e, prostredníctvom reformy to, aby sme neskončili pod 85 či 90 percentami z hľadiska priority pre elektrínu. A ja som si celkom istý, že máme schopnosť dosiahnuť takúto mieru Európa Mm. bude pripravená v Katoviciach na dokončenie toho regulačného rámca. Tiež e, bude možnosť sa posunúť týmto smerom. A ja nevidím nejakého konkurenta na svete, ktorý by mohol dosiahnuť 50 elektriny z obnoviteľných zdrojov v nasledujúcich e, desiatich rokoch. Um, pokiaľ ide o to, čo hovoril pán Blanko López o smernici o obnoviteľných e, zdrojoch, tak e, na základe toho to môžeme ísť aj nad 50%. Môžeme ísť, pretože vytvárame dynamiku, ako iste viete, od ukončenia posledného trialógu sme dosiahli minimálne 32% a myslím, že ideme správnym smerom a čoskoro prídeme k alebo teda dostaneme sa do fázy veľmi dobrých, e, dobrého výsledka rokovaní. Pán Maršilezi, Áno, na začiatku bolo potrebné sa venovať e, plynu, pretože sme boli v takej e, veľmi vážnej situácii, čiže časť Európy, hlavne stredná a juhovýchodná Európa, Slovensko a Bulharsko som citoval, sa tohto týkali, eh, avšak nám sa podarilo veľmi pokročiť eh, v tomto projekte. My máme taký cieľ, že do roku 2025, aby sme nemali žiaden členský štát, ktorý by bol totálne závislý od predchádzajúceho dodávateľa a aby sme mohli už od teraz eh, vytvoriť absolútnu prioritu v prospech elektrifikácie a takisto aj v prospech toho, čo zhlása E, tento parlament, e, aby sme mali absolútne zastúpenie obnoviteľných zdrojov energie. Pokiaľ sa pokiaľ ide o e, Iberský poloostrov, máme tu oveľa väčšie príležitosti vrátania aj Baskicka. keď máme už teraz tri krajiny, ktorých všetci predstavitelia idú tým istým smerom, pokiaľ ide o ich vzájomné prepojenie. Toto je úžasné a tento projekt Basketku je veľmi dôležitý. Veľmi dobre viete, že veľká časť pôjde po podmore. My pracujeme aktívne na tom, ako komisia, aby sme podporovali takéto iniciatívy, ktorých cieľom je zvýšiť verejné akceptovanie a verejnú podporu všetkých Európanov za takéto projekty, obzvlášť pokiaľ ide o e, iniciatívu Mm, ktorú, ako veľmi dobre viete, by mala zabezpečiť prepojenie hlavných správcov sieti v EÚ s mnohými mimovládnymi organizáciami a toto cieľom by bolo ukázať verejnosti, obyvateľstvu aké všetky úžitky, všetky pozitívne dopady môže toto mať, pokiaľ ide o bezpečnosť, ale takisto aj pokiaľ ide o konkurencieschopnosť cien a tiež trvalou udržateľnosť. Toto je preto veľmi dôležitý projekt, ktorý treba rozvíjať rôznymi aktivitami a dúfam, že aj v záverečnom rokovaní budeme mať ešte možnosť to opätovne zdôrazniť. Ako som už povedal, ak sa nám podarí dosiahnuť zosúladenie priorít v tomto aspekte elektrifikácia, ale takisto aj cross-border, čiže prehranič, cezhraničné projekty, s tým, že sa budeme opierať o regionálnu skúsenosť, ktorá je už úžasnou skúsenosťou v rámci Európskeho partnerstva. Myslím, že vtedy naozaj sme urobili to najdôležitejšie. Pokiaľ ide o pani Verné, tam som to povedal jasne, 10 členských štátov pod 10 tu potrebujeme spoločnú silnú akciu, preto je to dôležité. A máme jednu skupinu na vysokej úrovni, ktorá veľmi dobre funguje v tomto smere. S touto skupinou sa nám podarilo jasne stanoviť cieľ 15 a dúfam, že budeme mať možnosť aplikovať tieto parametre, ktoré sú naozaj výkonné a ktoré zosúladia všetkých alebo spoja všetkých eh, účastníkov, regulátorov, vlády, sieťových e, aktérov a pani Grostec som chcel tiež odpovedať, áno, rentabilita je súčasťou našich kritérií, ktoré sú absolútne zosúladené pre výber projektov. Niekedy samozrejme to nejde len o to, ako povedala pani Delka Silo, ale máme výber projektov, ktoré je veľmi špičkovo zabezpečený a ktoré ktorý je regionálne ošetrený, kde sú členské štáty, ale takisto aj regióny. Keď sa snažíme zhodnotiť eh, práve tú nákladovo-dopadovú stránku a takisto zohľadňujeme aj ďalšie veci, pokiaľ ide o výber regulátorov a potom eh, už eh, záverečné rozhodnutie. Viete, na jednej strane sú prostriedky pre energetické projekty, ktoré, ako viete, nie sú dostatočné, ako napríklad v porovnaní s dopravou. Takže toto je prvok, ktorý v súčasnosti sa snaží ukazovať ako niečo, čo môže zohrať veľkú úlohu v konkurenčnom boji. Veľmi dobre viete, že to tak nebolo v minulosti, pred niekoľkými rokmi. A toto nám dáva dostatočné argumenty na to, aby sme išli týmto smerom ešte silnejšie kolega Blanko López. Áno, toto je zásadný prvok, ktorý ste spomenuli. Otázka prepojení v celkovej problematike energetických zdrojov. A vy ako spravodajca s vašou prácou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie ste urobili kus práce. Naozaj to bolo v súlade aj s tým, čo hlása Európska komisia, ale takisto aj všetky zúčastnené strany. A toto je veľmi dôležité aby sme boli prepojením medzi všetkými zúčastnenými stranami. A myslím si, že úloha prepojení spoločne s, eh, elektri- eh, s eh, energetickými obnoviteľmi zdrojmi energie, toto je veľmi dôležité pre budúce roky a bude to mať určite pozitívny dopad. Už som povedal kolegovi Martensovi niečo k regionálnemu aspektu. Budeme mať eh, možnosť, dúfam, eh, vďaka spoločnej práci s eh, Európsky parlament, komisia a takisto rada, aby sme na kope sa dostali na najvyššiu mieru pripravenosti v týchto projektoch. A toto treba ešte posilovať. Nie len zo strany elektry, oblasti, ktoré nám ukazujú, aký veľký potenciál má trh, keď sa zamyslíme len nad tým, že v súčasnosti napríklad digitalizácia už predstavuje vo všetkých krajinách, všetkých rozvojových krajinách 15 až 16 spotreby elektriky. Toto isté platí pre elektromobilitu, ktorá bude potrebovať určité posilnené výrobné kapacity a zároveň aj to bude predstavovať veľkú výzvu. Myslím si, že sme na ceste, ktorá je veľmi dôležitá. Prínosná. Claude Turmes, súhlasím s ním, samozrejme k všetkému, čo povedal, k jeho analýze nemám čo dodať, ale pokiaľ ide o vlády, je potrebné prísť totálne pripravený na tie rokovania s argumentami, aby sme ich mohli presvedčiť a s dobrými argumentami. Tie nájdeme práve v otázke konkurenciaschopnosti, kde máme určitý potenciál trhu kade tade v Európe. E, ty si spomínal e, Baltské more a naše spoločné diskusie, ktoré sme mali, ktoré boli veľmi povzbudivé. Polsko, ktoré sa dostáva do toho smerovania, kde sa ušetrí veľa megavatov. Potom máme revidovanie vnútroštátnej legislatívy, ktorá e, by je dosť pozitívna, ale práve takéto aktivity všade v Európe, ako aj mimo, ako aj v časti strednej Európy a juhovýchodnej Európy, ako aj juhozápadnej Európy. Toto je to zásadné, aby sme využili tieto pozitívne zrnka, aby sme vytvorili konkurenciaschopný trh, oveľa širší, oveľa väčší a súhlasím aj s tým, čo bolo povedané ohľadom priemyselného základu, to, čo povedala pani Delka Castillo ohľadom prepojení medzi a ich e, rozvojom. Nebudeme môcť to zabezpečiť, ak nepôjdeme ruka v ruke s ak nebudeme zosúľaďovať naše projekty s týmito vzájomnými prepojeniami, budeme mať oveľa menej práce, budeme mať oveľa viacej tromfom v rukách. A na záver by som povedal, že tieto medzi pardon, vzájomné prepojenia, to bude zbližovať tak trhy, ako aj štáty, ako aj obyvateľstvo jednotlivých krajín. A myslím si, že to týmto smerom treba ísť. Ďakujem pekne. Ja. Ďakujem vám, vážený pán generálny riaditeľ. Pod vašim vedením generálny riaditeľ pre energetiku spolupracuje veľmi účinne s našim výborom Robíte veľa. Pracujete aj na Európskom, Európskom energetickom fóre. Tam tiež spolupracujeme intenzívne. Ja vás môžem ubezpečiť, ako bolo povedané pani spravodajkyňou, že urobíme naozaj maximum preto, aby sme e, umožnili čo najrychlejšie schválenie tejto veľmi dôležitej témy. My cítime za to veľkú zodpovednosť, takže ďakujem vám. Ďakujem vám veľmi pekne. Thank you. Yeah, thank you very much. Uh, dear friend. Dobre, ďakujem, drahí priatelia. Prejdeme na uh, ďalšiu záležitosť. Nemáme na ňu veľmi veľa času, je to posledná vec, uh, správa výboru o rokovaniach. No, uh, nie je to úplne posledná vec, je to bod 17. Máme tu dve veľmi dôležité správy týkajúce sa digitálnej únie my cítime zodpovednosť za celú digitálnu úniu. A pred dvomi týždňami sme ukončili s veľkým úspechom dve dôležité legislatívne témy. Prvá sa týka Európskeho e, kódexu pre elektronické komunikácie a e, orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, BEREK. Ak sa môžem teraz spýtať, e, máme tu dvoch spravodajcov, pána Tošenovsk, e, pani, pardon, pani Pilar del Castillo Vera, e, spravodajkyňa pre kódex v oblasti elektronických komunikácií, prepracované, prepracované znenie, a pána Evžena Tošenovského za BEREK, orgán Európskej regulátorov pre elektronické komunikácie. Drahí priatelia, povedzte nám prosím, vo všeobecnosti, aký bol výsledok, čo sme dosiahli. Tento výsledok je fantastický. Najprv Pilar. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela hovoriť eh, po španielsky, pôjde to rýchlejšie. Áno, ale v minulosti sme už informovali, ale chcem povedať to, že z pohľadu stanoviska alebo z pohľadu parlamentu možno považovať eh, rokovania za veľký úspech. My sme dosiahli už pred dvomi týždňami politickú dohodu s radou a cieľom tejto, tohto prepracovaného znenia v rámci teda, toho kódexu v oblasti elektronických komunikácií cieľom bolo, cieľom bolo e, preklopiť váhu smerom k regulácii, ktorá by vytvárala predvídateľnosť, kompenzovala by riziko a podporovala investície dlhodobejšie do vysokorýchlostných sietí, pretože my potrebujeme zvýšiť, alebo zlepšiť konektivitu. Ten cieľ je ešte stále ďaleko. E, komisia e, odhaduje, že e, bude potrebné investovať asi 500-600 miliard do celého tohto, do, do, vlastne do všetkých týchto sietí a to sa týka súkromných financí. Čiže my potrebujeme nastaviť reguláciu tak, aby tieto investície boli možné, aby mohli byť dlhodobé, aby bola zabezpečená hospodárska súťaž, aby boli ochránené práva e, spotrebiteľa, takisto ich osobné údaje a jednotný trh. Takže ide o krok vpred a kódex je práve ústrednou témou e, tejto novej, tohto nového systému regulácie. Tak e, tu, tu chcem povedať dve veci. Na jednej strane rešpektovanie riadenia e, rádiového spektra. Doteraz e, vlastne nebolo nejakého vlastníka, respektíve riadili to členské štáty, respektíve z hľadiska správy neexistovala nejaká minimálna harmonizácia. Teraz e, vlastne boli, podnik- boli schválené opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť nejakú, dajme tomu, minimálnu dĺžku trvania licencií 20 eur v celej Európe, až po určitú záruku, že nedôjde ku zmenám k v pridelovaní frekvencií a toto a toto pridelovanie musí byť tiež transparentné a musí tu existovať napríklad právo na kompenzáciu, bude sa e, akceptovať možnosť e, e, zámeny licencií alebo predaja licencií a kompenzovania nákladov a členské štáty by mali uvoľniť tie pásma, ktoré boli identifikované ako pásma potrebné na siete 5G do konca roku 2020 čo umožní v Európe byť, alebo teda vytvoriť podmienky na to, aby sa mohli e, komerčne rozvinúť technológie e, sieti 5G e, na celé ploche nášho kontinentu. No a potom je tu otázka rizika, teda zavádza sa nový model, alebo zavádza sa teda nová, nový systém spolu investovania, ktorý umožní to, aby v tých, pri týchto nových sieťach, ktoré pri svojom nasadzovaní regulátory, regulačné orgány mohli e, mohli neuplatňovať podmienky vstupu, teda bude potrebné len splniť určité základné podmienky, čo predpokladá istú kompenzáciu rizika e, do tej miery, do akej je tá investícia, e, proste podľa, podľa miery rizika investície. No a toto rozhodnutie vyplynulo z volania po týchto zmenách zo zahraničia, a momentálne bude e, obmedzené volanie, e, budú obmedzené volania na 19 centov. Toto sú volania, ktoré e, z Európy, dáme tomu, momentálne sú obmedzené na 49 centov a ide to až do 69 centov za minútu. A pri týchto telefonátoch, pri týchto hovoroch na veľkoobchodnom trhu je cena zhruba 3,5 e, centu za minútu a pritom pre maloobchodných spotrebiteľov je to až 69 centov, čo do niektorých krajín. No my sme zapracovali do návrhu, teda k tomuto, čo navrhla komisia e, a o ktorom sa hovorilo, alebo to, čo, čo vlastne spočíva v tom, v tom prepracovanom znení regulácie alebo teda nariadenia o elektronických komunikáciách. E, my sme tu vlastne riešili spolu tak volania ako teda roamingové volania, ako aj roamingové e, internetové pripojenie a mm, teda toto sa tiež podarilo. Aby som chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým, všetkým, ktorí sa podielali na týchto rokovaniach. Chcem sa poďakovať za naozaj vynikajúcu spoluprácu sekretariátu, za podporu a e, e, všetkým, ktorí k tomuto nejako prispeli. E, ďakujem teraz pán Tošinovský k e, e, otázke Bereku. Ďakujem, pane predsedo. Ja bych prvé Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel najprv poďakovať kolegyni Pilar za to, že odviedla vynikajúcu prácu a podarilo sa jej to, s čím sme do týchto dvoch správ išli. Dodržať maximálnu koordináciu týchto dvoch správ, pretože bez nich by mohlo dôjsť skutočne k veľkým problémom a tento koordinovaný prístup sa ukázal ako správny, pretože sme v tej istej chvíli niekedy v nočných hodinách okolo 2.3. ráno uzavreli obidva trialógy. Chcem za to veľmi poďakovať. Určite sa veľmi e, zložito hľadal aj kompromis. Ja som si vedomý toho, že nie všetci sú úplne spokojní, ale tak to býva pri správach, ktoré sú veľmi komplikované, pretože na začiatku bol parlament a naozaj rozdelen, rozdelený, pokiaľ ide o vytvorenie jednotnej agentúry e, Bereku a Berek Office. Nakoniec sme ten kompromis našli. Bolo to, vyústilo to v kodex bola, bolo vyriešené závažné rozhodnutia, pokiaľ ide o právnu subjektivitu pri zachovaní duálnej štruktúry, ktorú v tejto dobe považujem za možnú. Osobne som presvedčený, že čas a ten vývoj na telekomunikačnom trhu prinesie ešte mnohé posuny a že sa objavia určite aj nové výzvy pre BEREK a preto sme zachovali aj určité otvorenia prípadných zmien, pretože nevieme a nemôžeme odhadnúť, ako sa tento vývoj bude uberať a po určitom zhodnotení fungovaní tohto modelu určite je potrebné nechať tie dvere otvorené. Takisto budem sa snažiť poďakovať všetkým svojim kolegom, tieňovým spravodajcom, pretože naozaj robili skvelú spoluprácu. Takisto aj sekretariatu, ktorý nám veľmi pomohol v tej komplikovanej situácii. No, pri tých rokovaniach a zosúľaďovaní pozícií, ktoré sa odohrávali tak eh, na, tam ako aj na iných miestach. Ďakujem za podporu komisie, pretože eh, bez týchto profesne špeciálnych eh, názorov by sme asi ťažko dospeli k tomu úspešnému koncu trialógu. S tým, že sa vyriešili aj všetky problémy od hlasovacích pravidiel a niektorých nejasností, ktoré samozrejme aj z pozície rady prichádzali na trialog. Takže ja som rád, že sa podarilo celý tento trialog eh, dotiahnuť do víťazného konca alebo do rozumného konca a ja verím, že aj eh, uzavrieme v tieto dôležité fajly celkom úspešne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. V obidvoch eh, prípadoch to boli paralelné vyjednávania. A takže teraz budeme sa snažiť eh, prejednávať tieto eh, obidve témy rovnako. Pani Nýble, na slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcem využiť túto príležitosť, aby som sa poďakoval našej pravdajkyne de Castillo aj kolegom v eh, ktorí zastupovali parlament e, v tých vyjednávaniach, aby som sa im srdečne poďakovala. Je z toho výborný výsledok a kolega Tošinovský to práve povedal, že bolo to ťažké tu v parlamente sa zjednotiť na spoločnej línii, aby to Eh, prijali aj členské štáty. Pre mňa je jedna vec, teda dve veci ústredné. Ako povedal keď musíme zabezpečiť, aby eh, naše európske eh, regulačné zámery podporovali investície do IT štruktúr, sú to miliardy investícií a keď tu nezabezpečíme rámec, ktorý poskytne stimuly, aby sa e, dostali na európsky trh, e, aby podporovali investície do infraštruktúry, tak potom sme robili zlú prácu a preto e, som rada, že s tým výsledkom, ktorý vo vyjednávaní ten kompromis bol vyjednaný, sa tento výsledok plní. Preto, aby etablovaní poskytovateľia boli zohľadení, ale aj nové a menšie podniky, ktoré už sú na trhu alebo chcú prísť na trh, aby to mali šancu, aby tiež spolu investovali do tohto modelu. A čo týka občanov, som rada, že e, v tých vnútroeurópskych obrok sme robili e, pokrok a my ako parlament sme za e, roaming ako doma, ale keď ja s mobilom telefonujem z domu do iných európskych štátov a nemusím platiť roamingový poplatok. To bol veľký vydobytok, nebolo to v tom balíku a e, vyšlo to z parlamentu, bola to naša investícia a keď dnes o tom hovoríme, tak musíme aj to pripomenúť a ďakujem všetkým, ktorí pomohli dosiahnuť tento výborný výsledok. Ďakujem kolega Sean Kelly. Thank you very much. Briefly, Ďakujem pekne. Stručne sa chcem poďakovať e, Pilar za dobrú prácu aj tieňovým spravodajcom, lebo to je celkovo veľmi dobrý výsledok. Nie každý je s tým spokojný, no mal by byť, pretože ako povedal kolega, poskytovateľia môžu naďalej podnikať, a nekrachujú v dôsledku toho. Ešte dôležitejšie je, že je postarané aj u zákazníka v celej Európe a o to tu ide a ten strop, ktorý sa tu zavádza, je férový, ale aj potrebný, pretože Mm. neumožňuje poskytovateľom zvyšovať ceny, aby mali vyššie zisky, čo v rozpore s tým, čo sme chceli robiť, keď sme znižili roamingové poplatky v celej Európe. Takže toto je veľmi dobrý výsledok, môžeme byť na to hrdí a opäť to ukazuje, že parlament a poslanci môžu plniť eh, prospech pre občanov a keď eh, by to neurobili, tak eh, by občania boli oškobaní. Ak to chceme takto urobiť, tak musíme s tým e, to viac propagovať. Takže ďakujem Pilar, ďakujem kolegom za snahu. Uh, let me say mm, almost the same as both of you, uh, as your colleagues. Uh, well, was... Dotiem povedať to isté že to je výborný výsledok. E, blahoželám, ďakujem za vašu výbornú prácu, pretože nie je to vždy ľahké dosiahnuť takýto výsledok. Ak chceme byť zodpovední, v tomto výbore musíme vždy sa o to snažiť a navrhovať takéto riešenie ako aj dnes, aby sme dosiahli takýto výsledok. Našťastie sme otvorení voči všetkým a môžeme o tom diskutovať aj medzi rôznymi pohľadmi a politickými skupinami, takže ďakujem pekne za vašu príležitosť a sme silní, môžeme ostať aj cez noc o 12. alebo druhej v noci. To je jedno, musíme to dokončiť, to je pre nás dôležité, aby sme tiež poskytli občanom aj priemyslu toto, čo je dôležité. Takže ďakujem pekne, blažom a aj tieňovým spravodajcom e, ďakujem, pretože bez tieňových, e, bez spolupráce s tieňovými by to nebolo možné. Je to výborné, fantastické, digitálna únia. Sme za to, cítime sa za to zodpovední. Máme pre sebou celú energetickú úniu a práca nie je dokončená. Ešte raz ďakujem pekne a teraz e, Ideme na energetickú úniu a kolega Miroslav Poche povedal všetko, čo je treba pre efektívnosť pred hodinou. A teraz eh, k podpore používania energie z obnoviteľných zdrojov, rekodifikácia. Kolega Jose Blanco López, máte slovo. Ja tam mi Ďakujem pekne, ja chcem tiež využiť túto príležitosť, aby som zablažila Pilar, pretože vykonala veľkú prácu v zloží e, tých časov a chcem e, tiež zablažať, pretože 13. tiež nad ráno sme dokázali dosiahnuť dohodu o veľmi dôležitej smernici a to je smernica o obnoviteľnej energie na obdobie 2020 až 2030 a chcem sa poďakovať v prvom rade za všetku prácu teňových spravodajcov, niektorí z nich tu sú s nami, no nie všetci, kolega Kelly, kolego Turmes a všetci kolegovia, ktorí umožnili prácu, ktorú vykonávame a tiež úspech, ktorý sme dosiahli. Chcem povedať, že bol e, určený záväzný e, európsky cieľ 30% do roku 2030, e, čo vychádza, alebo východisko bolo 27%, čo bol návrh komisie. No, Mm, Môžete to prehodnotiť e, v roku 2023 a to pretože vieme, že ak e, bude pokračovať vývoj z posledného času, tak náklady nám umožňujú ešte e, zvyšiť tie ambície v porovnaní s tým, čo sme dohodli. A tiež v súvislosti s sektormi, ktoré spotrebujú veľa energie, väčší prenik obnoviteľných zdrojov v korení a v chladení a tiež samozrejme v doprave, čím určujeme cieľ 14% tiež, ktorý možno prednotiť v roku 2023 a v tých eh, predpovediach dopravy eh, v um, palivách eh, prvej generácii sa určuje ich strop v súvislosti s tým, v, v, v súlade s líniou, ktorú schválil parlament a má to prekročiť 7 zahrnutie do cieľu dopravy je dobrovoľné a čo týka pokročilých palív určené určená kvota 3,5% do roku 2030, takže jasne sa tu sadilo na bio, pokročilé biopaliva. Čo sa týka veľmi polemické otázky medzi parlamentom a to sa týka palmového oleja, myslím, že sme dosiahli veľmi pozitívnu dohodu a postupili sme k postupnej eliminácii biopalív a biotekutín a biomasových palív um, vyrábaných z uh, biopestovania, aby sa nerozširovala uh, výmer ich uh, pestovania a preto tieto biopalivá boli zamrazané v úrovni Eh, dosiahnutej v roku 2019 a od roku 2023 ich príspevok eh, sa bude postupne znižovať a bude nulový do roku 2030. Eh, komisia prostredníctvom delegovaného aktu určí kritériá pre osvedčovanie biopalív s nízkou rizikom zvyšovania výmery pestovania na základe mm, dostupných údajov. Prostredníctvom delegovaného aktu tiež komisia určí postup na znižovanie takýchto biopalív. A nakoniec um, dohoda o samospotrebe a bol určený dátum a lehota, čo pre mňa je to dôležitá téma, ako viete. V každom prípade v tejto súvislosti sa venuje právo pre samospotrebu a výrobu a uskladnenie takéto paliva tiež e, sa poskytuje náhrada za dodávku do siete za trhovú cenu. A čo sa týka e, samospotrebovanej energie, sa tu určuje princíp, aby sa neuplatňovali e, náklady v určitých prípadoch. A po dôležitej práci počas tohto 1,5 roka si myslím, že teraz môžeme slaviť dohodu, ktorá bola možná vďaka dobrej voli, ktorú prejavila Rada a vďaka spolupráci komisie a vďaka úsiliu komisie, ktoré nám umožnilo, aby parlament mal vždy jednohlasnosť od všetkých skupín v procese vyjednávania, ktoré vždy posilňovali naše stanovisko. Ďakujem kolega Anglika Nibler je tieňový spravodajcovia ešte, samozrejme. Ja vidím, že pozrite hodiny, tak radšej tou urychlíme. Chcem povedať, že um, som bol potešený, že som bol zapojený do tej témy. Bolo to veľmi ťažké, zložité, bolo to e, veľmi ťažké vo veci biopalív. A my sme ale všetci spolupracovali a získali sme dobré výsledky a Ďakujem spravodajcovi Blanko Lopezovi, ktorý bol veľmi priateľský a chápavý a ďakujem všetkým za to, že umožnili, že tretia spotreba, e, spotreba dostala prioritu a ďakujem aj pánovi Buzekovi, vy ste predsedali trilogom. Posledný trval 10 hodín od 6. do 4. ráno a hoci ste neboli do toho priamo zapojení, tak myslím, že to je inšpirácia, aby sme dosiahli dobré výsledky pre spotrebiteľov. 30% je e, dobré, keď sme vychádzali z 27 a že sa to môže prednocovať len smerom nahor. Takže signál je dobrý, že e, viac obnoviteľných zdrojov bude vďaka zase Európskeho parlamentu. Ďakujem som Šeňovi a ďalší teňový je kolega Turmes. Toto bol Európsky parlament e, v svojej najlepšej práci, výborný vodca a tieňovi, ktorí pracovali spolu, to bol ten tým, ktorý <coughs> zabezpečil narast toho cieľa, takže 27 na 32 proti stanovisku mnohých vlád sme videli, že to sme dosiahli a to je naša zásluha a táto revizná doložka je výborná, pretože to revizná doložka smerom nahor. V realite to znamená, že od pôvodného návrhu komisie, kde sme mali 45 obnoviteľnej elektriny v 2030, teraz to narastie na 60 a viac z vetra, vody, slnečnej biomasy, bioplínu, vyrobenej elektriny. Takže to znamená, že bude veľa menej priestoru v 2030 pre uholnú a jadrovú elektrina. Takže toto je ohromujúce víťazstvo a keď sme išli do Madridu PPS pred pár mesiacmi hm, sa pamätá, že sme si povedali, že venceremos, že vyhráme a aj sme vyhrali. Ďakujem pani Nibler. Ďakujem pán predseda z mojej strany a ďakujem za túto dobrú prácu a za to, že ste sa zasadzovali o stanovisko parlamentu a ďakujem aj predsedovi, ktorý ehm, vydržal ten e, zasadací maratón a chcem ešte k téme, čo pán Blanko López povedal, e, tému e, vlastnej spotreby obnoviteľnej vlastnej spotreby a ja ešte nevidím ten kompromis v konečnom znení, pretože aj ste jasne povedali, že ehm, vlastná spotreba má byť oslobodená od daní a poplatkov, ale chcem na to upozorniť, že v našom eh, státe, kde sme eh, predčasne masívne podporovali, tak je dôležité, aby sme nemali masívnu prílišnú podporu menších eh, zariadení, ale myslím si, že tu trošku proznosti predpokladáme aj pre členské štáty a všetky oslobodenia budú viesť tomu, že každý užívateľ, každý spotrebiteľ skrátka bude musieť za to platiť a dúfam, že to bude nájdené dobré riešenie. Ďakujem Angelika aj za vaše pripomienky. Ja, vážení priatelia, Jose, blahoželám. Dobrý výsledok, výborná práca, ako bolo povedané. Aj naši tieňoví. Bez problému to bol fantastický výsledok. Tie vyjednávania neboli ľahké. A samozrejme, Rada mm, má trošku iný názor, ale to je naša únia a vieme, že vo všeobecnosti sme našli riešenie vďaka tomu, že sme boli trpezliví a spolupracovali sme a náš výbor odvedol dobrú prácu. Ďakujem tieňovým aj spravdajcovi a k ďalšej téme máme 6 minút riadenie. Máme tu tiež e, informácie o ceste ITRE do Silicon Valley. Teraz tu máme k riadeniu. Máme obok spravodajcov pani Reusi ako Turbez. Máte slovo. Prezident. Eh bien, moi predseda. Ja by som chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, pretože ak sa nám podarilo dosiahnuť tieto výborné výsledky, bolo to vďaka tomu, že sme mali použitý taký tímový koncept a takisto vďaka predsedníctvu, pretože toto všetko sme takto mohli zmanéžovať. Podarilo sa nám dosiahnuť eh, v rámci tretieho neformálneho trialogu dosť značný pokrok, podarilo sa nám dosiahnuť dohodu s bulharským predsedníctvom ohľadom článku 30 27 a veľmi dobre viete, že tu sú dva výbory, jeden pre klimatické zmeny a druhý pre energetickú úniu, kde budú konkrétne Kompetencie stručné pre každého stanovené. Energetická únia sa bude venovať horizontálnym otázkam. Máme tu smernice ohľadom energetickej účinnosti obnoviteľných zdrojov energie, ale je potrebná kapitolu aj pre implementáciu všetkých týchto cieľov. Následne sme tu mali principiálnu dohodu ohľadom e, sektoru energetickej bezpečnosti, ohľadom energetickej chudoby, ohľadom energetického trhu. Okrem iného v diskusiách sme sa venovali aj cieľom diverzifikácie, zásobovania elektrickou energiou a takisto aj nezávislosti a tiež e, obchodným kapacitám práve e, pred čo, čo sme, čomu sme sa venovali pred chvíľočkou. E, máme tu tri otvorené otázky, dokončenie, potom nájdenie kompromisu ohľadom vytvárania e, voľných cien, potom mechanizmu kapacít a potom aj ďalších nástrojov. Pokiaľ o, ide o kovy, tam sme sa dosť byli. Máme oddelený odsek, kde bude jasná legislatíva stanovená bulharské predsedníctvo, akceptovalo náš návrh, že budeme mať strategický európsky plán pre COVID s tým, že na druhej strane parlament sa bude snažiť podporovať transparentnosť, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Tieto diskusie na technickej úrovni pokročili vpred, avšak chcem zdôrazniť, že Európsky parlament absolútne podporuje Európsku komisiu, pokiaľ ide o tento bod a je potrebné, aby členské štáty EÚ boli transparentné, pokiaľ ide o programové financovanie boja proti klimatickým zmenám. Toto veľmi pomôže týmto krajinám, aby lepšie mohli predchádzať a plánovať rôznym veciam. Potom sa nám podarilo dosiahnuť principiálnu dohodu ohľadom regionálnej spolupráce a makroregionálnej spolupráce a dokončenie textu bolo zverené technickej úrovni. Potom tu máme štvrt štvrtý bod a štvrtý teda trialog, dnes večer dúfam. E, tam ešte musíme e, ošetriť tie posledné nevyriešené politické body, ako sú obnoviteľné zdroje energie, energetická účinnosť, princíp eh, Energy Efficiency eh, a potom národné plány a takisto aj lehoty pre predkladanie plánov a ich finálne verzie, ako aj harmonogram pre odporúčania pre Európsku komisiu. Čiže veľa bodov máme na programe pre tento posledný trialog dnes v noci. Budeme sa snažiť eh, negociovať blok po bloku. Rátam s mojimi kolegami aby tento posledný trialog, dúfam, že bude posledný, sa nám podarí úspešne završiť a že teda neskočíme až niekedy skoro ráno zajtra. Ďakujem pekne, Míšel, za vašu odpoveď. A bude to Big Band o 6, o 6 ráno. Well, I've got a quite parallel No, um, to znamená, že um, bude to o 7. No, je tu konflikt, mám ešte niečo iné, ale samozrejme o 7. budem prítomný, je to absolútne potrebné. Chcete niečo dodať? We, we are... My sme dobre pripravení na tento večer, máme fantastický tím aj z ďalších politických skupín, takže som optimista, že dospieme k dohode tento večer. Very, very much. Ďakujem veľmi pekne obom spravodajcom aj tieňovým v tejto veľmi dôležitej téme pre nás a to je riadenie energetickej únie, čo je veľmi dôležité z našej perspektívy. Ďakujem, Jerži. Chcem len ehm, vzdať poctu všetkým. Ďakujeme, no my začneme o 8. Dúfame, že energetická efektívnosť bude vyriešená už o, od 7. A tiež konzultácie s účastníkmi na miestnej úrovni. Jerži, ty si to povedal, toto je o čistej energie pre všetkých občanov. Musíme dať do stredobodu občanov a tiež chcem sa um, poďakovať všetkým týmom zúčastneným. Much, dear dear Ďakujem pekne všetkým priateľom a kolegom. Teraz posledná téma pred obedom, a to je um, výjazd výboru ITRE do Silicon Valley. A kolega Nika bude hovoriť po anglicky. tak myslím, že to budem môcť dokončiť aj po anglicky. 7 členov poslancov výboru ITRE spolu s našim sekretariatom a ďalšími poradcami pôjde do Silicon Valley. Týmto by tlmočníci radi ukončili svoju činnosť